Vamos a comenzar la sesión porque tenemos... Kolegovia, máme hodinku 10 minút, teda 10 hodín, máme asi hodinku. Čaká nás bohatý program Situácia Beduínov na Blízkom východe, najmä v Izraeli a Palestíne. Je pravdou, že izraelsko-palestinský konflikt často odputáva pozornosť e, od e, situácie Beduínov v Izraeli. Hovoríme o populácii zhruba 140 tisíc Beduínov v Negeve na juhu Izraela. 12 e, percent treba povedať, že je to úplne zabudnutá populácia, väčšina z nich žije v táboroch, ktoré štát neuznáva a eh, existuje neustále riziko, že eh, tábory budú zdemolované. Aj na západnom brehu Jordánu boli domy beduínov zničené a DG aj eh, tie zariadenia, ktoré vystavalo DG Echo, aj tie boli zničené. Chceme zistiť, e, aká je situácia, aké sú ciele, čo možno urobiť z našej strany, aby sa zlepšila situácia Beduínov na Blízkom východe. Preto sme dnes e, pozvali medzi nás e, hostí. Začneme pánom profesorom Al Krenavým, výskumníkom z Univerzity Ben Gurion v Negeve, Beršebe, Izraeli. 8 minút, nech sa páči. Okay, good morning. Pekne dobré ráno všetkým. Som veľmi rád, e, že mám túto možnosť e, vystúpiť pred vami. Ma, viem, že mám k dispozícii iba 8 minút, ale som presvedčený, že počas diskusí, prípadne otázok, môžu vyvstať určité dotazy. Volám sa Lena Kinal, som profesorom Ben-Gurionskej univerzity a práve pred mesiacom som bol prezidentom eh, eh, jedného z najväčších eh, koreč v mm, Izraeli. Vystupujem predovšetkým ako vedec. Veľmi mi záleží na mojom výskume. Zatiaľ nehovorím o politike. Mm, budem zdôrazňovať najmä výskumné hľadiska už počas niekoľkých rokov e, skúmam e, vplyvy transformácie či už z oblasti e, vzdelávania alebo psychológie, ekonomiky, teda celkovej transformácie beduínskeho spoločenstva. Úprimne povedané, stále bývam v Rahate, to je jeden, jedno z najväčších miest s beduínskym obyvateľstvom na juhu Izraela. Odtiaľ som sa neodstavil, nebývam v Beršebe, nebývam v Tel Avive. Žijem medzi e, beduínskym obyvateľstvom nášho mestečka. Keď hovoríme o beduínoch, nehovoríme o inom národe. Ide o populáciu, ktorá e, žije e, na juhu a v Galilejsku v Negeve. Je tam je zhruba 250 tisíc E, ľudí. Je to 30 obyvateľov e, púšte Negev. To je e, veľký počet. Zhruba 60 tejto populácie je mladších ako 18 rokov. Čiže gro tejto populácie predstavuje mládež v meste Rahat a to je najväčšie, druhé najväčšie arabské mestečko a, a asi 26 tisíc detí E, e, chodia do e, materských škôl a do škôl. Takže to je na jednej strane. Na druhej strane musíme sa postarať o týchto obyvateľov. Podľa štatistik 60, 50% žije v uznaných dedinách a polovica v neuznaných. E, Takže existuje obrovský rozdiel medzi e, židovským a beduínským sektorom, pokiaľ ide o poskytovanie služieb. Ale čo sa snažím teraz povedať, keď vnímam celkový obraz? Počas ostatných rokov pozorujeme viac investícií a viac zdrojov pridelovaných pre e, beduinov. Stačí to? Nie, nestačí. E, ale začíname pozorovať aj pokles E, e, e, počtov študentov, ktorí neukončia dochádzku, školskú dochádzku. Stále viac devčat začína chodiť do školy, je ich viac ako mužov a to je veľká zmena. Pokiaľ ide o e, e, židovské vedenské obyvateľstvo, existujú obrovské rozdiely vo financovaní zo strany štátu, ale stále pozorujeme zvýšenie financovania beduínov. Ak e, ste predtým pôsobili v židovskom alebo beduínskom sektore, mimochodom jedna z prítomných bola mojou študentkou, v minulosti sme videli dvoch, troch arabských beduínskych študentov Videl som ich, takže e, mohol som pozorovať, e, čo sa e, mení v Izraeli. To môže vyznieť ako kritika Izraelu, ale je to obrovský rozdiel medzi perifériou a ústrednou časťou Izraela. Keď hovorím o periférii, týka sa to aj židovského obyvateľov. Uvediem jeden príklad. Keď som bol prezidentom Akademického koledžu Rachva, kde 80% študentov sú Židia a iba 20% nežidia. Navštívili sme Kriat Malachy a ďalšie dediny v, na okolí. A poslala som svojich študentov, aby pozorovali tie rozdiely, obrovské rozdiely. Dokonca aj v mojom mestečku Rahad máme e, e, podstatne lepšie domy ako v Kriat Malachy. E, pred dvomi rokmi 42 beduínskych lekári e, zložili svoje skúšky a 16 z nich e, sa stali e, lekármi nášho zdravotníctva. A v Kriat Malachy tam je iba nula takýchto lekárov. Pochopte ma správne, je tu naozaj veľký rozdiel, ale na druhej strane vyzerali sa menej veci pokiaľ ide o alokovanie stále e, väčšou objemu zdrojov e, pre Beduínov. Áno, uvedomujem si, že je tu e, problém spoločnosti, ktorá prechádza transformáciou ako Beduín. Som hrdý na to, že som moslim, arab, Beduín, žijúci v Izraeli. Ja tiež kriti- podrobím kritiky našu spoločnosť. Je to sociálny a kultúrny jav, ktorý e, ovplyvňuje vývoj spoločnosti. Napríklad poligamie. Stále e, sa praktizuje poligamie alebo e, úroveň násilia. Vidím to v televízii som výskumník, vedec a moja misia spočíva v tom, aby som načoval tomu, čo neviditeľné alebo známe. Je tu vysoká úroveň násilia počas niekoľkých rokov, viac ako tisíc eh, osôb eh, Arabov bolo eh, zavraždených Arabmi. Hovorím o tom nahlas v izraelských médiách. Ide, idú, ide o jav vraždy z octí. Tak, sú tu problémy pri transformácii z tradičného na moderný spôsob života E, takže musíme si uvedomiť, že naša situácia nie je jednoduchá. Samozrejme, sú tu problémy e, e, súvisiace s vlastníctvom pozemkov. Áno, takže skutočne pozorujem rozdiely a podrobujem ich kritike. Otázka diverzity a viac multikulturalizmu e, v Izraeli, takže v Európe, v Spojených štátoch, ale aj e, v Kanade. Ja som totiž aj kanadský, nielen izraelský e, občan, čiže ak bude potrebné, môžem zutýkať aj do Kanady. Keď pozorujem, čo sa deje v Európe, v Izraeli, v Spojených štátoch, v Kanade, otázka mnohorakosti, diverzity a multikulturalizmu E, e, musíme si uvedomiť, že v Izraeli medzi e, Židmi a Beduínmi a Barami existujú obrovské rozdiely a my všetci sa musíme tomu venovať, pretože každý z nás má svoje vlastné vnímanie, postoj, niekedy aj určité stereotypy alebo predpojatosti voči sebe. Musíme podporovať túto mnohorakosť a multikulturalizmus. E, E, e, idú o, e, ide o viaceré prejavy, nielen o Arabov a Židov, ide o sexuálnu orientáciu, politickú ideológiu, čiže stále pozorujeme aj zvýšený počet študentov v beduínskej spoločnosti v školstve. Zistíme, že zhruba 5 tisíc študentov ukončí strednú školu je ich 33-34 e, a iba 16% ide ďalej e, na vysokú školu. E, sú tu určité príležitosti a musíme do toho viac investovať v školstve, vo vysokom školstve, na univerzitách a iných vysokých školách existujú i určité príležitosti. Naozaj stále pretrvávajú rozdiely, pokiaľ ide o financovanie, ale napríklad v Rade pre vysoké školy sa vyčlenili peniaze pre e, e, e, profesorov aj spomedzi Arábov a Beduínov. Obrovské prostriedky sa vynakladajú na podporu nežidovských študentov v systéme vysokého školstva. Čiže to tiež pochádza od štátu. Čiže dejú sa aj dobré e, veci, e, e, existujú pozitíva, a negatíva. Som výskumník, som univerzitný profesor, nie som politik a zistujem, že situácia nie je iba čierna alebo biela, ale existujú viaceré otenie. Musíme rozlišovať medzi izraelským štátom a izraelskou vládou a na nešťastie väčšina izraelských Arabov medzi nimi nevidí rozdiel. To nie je správne. Ešte jednu e, e, e, minutku. Vlády prichádzajú a odchádzajú, ale izraelský štát existuje, pretrváva aj Židia a Arábi musia nažívať vlády Eh, menia politiku, niekedy musíme vyvieť tlak na vládu, aby, sa zmen- aby zmenila svoju politiku voči Beduinom. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor. Eh, nech sa páči teraz pani Rába Biavia, ktorá zastupuje Centrum Mosawa pre obhajobu občanov ktoré sa venuje obhajobe ľudských práv v Izraeli a my samozrejme máme stále vzťahy s, tým, tý, s týmto centrom. Myslím, že nebudeme môcť e, vysielať e, jej prezentáciu, pretože sme, napos- pretože sme napojení na Skype. E, cez, cez Skype potom budú ďalšie dve vystúpenia, ale nech sa páči, teraz udelujem slovo pani Ravi Aburavia. Vítajte medzi nami. Be, uh, about... Ďakujem pekne. Budem hovoriť o právnych aspektoch neuznaných uh, miest kde celé roky sa táto zriešila na miestnej aj medzinárodnej úrovni. E, asi 70 tisíc beduínov Arabov e, žilo pre všetkým e, na severozápade Nigebu, kde žili z polnohospodárstva a schovu dobytka. Odhady boli, že beduíni z kulty hospodárovali asi 500 tisíc akrov pôdy. E, väčšina obyvateľov bola vyhnaná z tejto oblasti a po 48. asi 18 až 11 tisíc beduínov tam ostalo. Beduíni z Negev sú súčasťou arabsko-palestinskej menšiny v Izraeli ako etnickej menšiny a ako pôvodné obyvateľstva spadajú do správneho právneho popisu, e, majú svoju vlastné náboženstvo, kultúru, sú zorganizovaní podľa tradičných kultúrnych štruktúr a naviazaní sú na pôdu e, podľa pôvodných e, pravidiel a štát e, ohrozuje túto ich situáciu. Teda pôvodnosť beduínskych obyvateľov bola uznaná pred niekoľkými rokmi asi polovica nich žije v nejakých 46 obciach a štát Izraelu odmieta uznať mnohé z nich alebo chcú ich zakomponovať do štátneho usporiadania. Mnohé tieto neuznané obce existovali ešte pred tým, ako vznikol e, izraelský štát. V 50. rokoch e, Izraelčania násilne presídlovali e, Beduinov zo svojich území na tzv. malých, do malých obmedzných oblastí až do roku 66 Beduíni aj ďalší občania žili pod e, tvrdým právom, o, s obmedzeným pohybom a o, e, mnohé ľudské práva neboli dodržiavané. E, mnohí sa nemohli vrátiť e, na svoje pôvodné územie a viac ako 60 rokov žili nútene v presídlených oblastiach. E, mnohí tam žijú následne doteraz a m, ich práva na územie, na pôdu neboli štátom uznané. Nútené presídlovanie a koncentrácia e, obyvateľov e, bola cielená e, a relokovaní beduíni boli nútení prejsť organizačným procesom, ktorý si vyžadal to, že sa museli vzdať svojho spôsobu života tradičného hospodárstva a kultúry, ktoré vychádzalo z polnohospodárstva a chovu dobytka. E, veľké oblasti Negevu boli v podstate vyprázdnené a odovzdané židovskému obyvateľstvu. Pôda v tejto oblasti e, bola e, v podstate premenená na židovské oblasti asi 3 negevského územia, asi 3 milióny akrov. Dnes 100 tisíc beduínov negevského obyvateľstva žije v 46 neuznaných beduínskych obciach a len 10 z nich je v procese uznania a 35 obcí ešte nebolo uznaných a ani sa e, v podstate na nich nevzťahuje E, územné plánovanie. Podľa zákona zo 64. roku ignoruje existenciu beduínskych obcí a podľa územného plánu táto pôda bola uznaná ako polnohospodárska pôda alebo priemyselná pôda a podobne. A to všetko viedlo k tomu, že bol zakázaná výstavba obydlí v tejto oblasti. A teda beduínske obce sa dostali do nemožnej situácie, ktorá trvá až dodnes. Nemôžu zákonne získať žiadne povolenie na výstavbu e, na miestach, kde žili, vyrastali a kde sú celé ich rodiny a štát ich považuje za nelegálnych. Tu je stála hrozba demolície a uvalania postihov a sankcií. Každý rok sa ničí asi 100 tisíc domov, pretože e, údajne tie domy sú postavené bez zákonného povolenia. Nutnosť tu vyvoláva štátna politika, ktorá odmieta uznať beduínske práva na územie. Niektoré beduínske obce boli zbúrané viac ako stokrát do určitej miery e, títo občania sú neviditeľní občania, popierajú sa im na základnejšie práva. E, tieto obce nie sú napojené ani na vodu, ani kanalizáciu, ani elektriku, nie je tam zdravotníctvo, školstvo. Tie sú zabezpečované iba čiastočne a neprimerane. A štát odmieta uznať ich tradičné vlastníctvo pôdy. Odmietanie základných služieb občanov neuznaných obcí je jedným prejavom štátnej koncentračnej urbanizačnej politiky, ktorá ich postihuje a ktorá je mechanizmom, ktorá vyvíja tlak na obce aby sa pre, a občanov obce, aby sa presťahovali do jedného zo siedmých miest. Takto beduíni sú koncentrovaní do akýchsi parkov alebo vymedzených zón. Toto politikou je posilniť politickú kontrolu nad Beduínmi a minimalizovať maximálnu možnú e, mieru budovanie e, fyzickej infraštruktúry. Odmietajú sa, odmieta sa uznanie týchto obcí a sú tu diskriminačné koncentračné politiky. E, občania sú nútení vzdať sa pôvodného spôsobu života na vidieku a odmieta sa im ich právo na pôdu. Viac ako 100 židovských obcí je vybudovaných v tomto negevskom území, plus je tam 60 fariem, ktoré boli postavené bez povolení, hoci vláda sa niekoľkokrát rozhodla, že retroaktívne im uzná ich štatút a zakomponuje ich do územného plánovania. V máji 2015 Najvyšší súd chválil plán vlády evakuovať obec Emil Heran aby vytvorilo sa miesto pre židovské mesto Heran. Územný plán e, Ehuda Prava Bezpečnostnej rady bol kontroverzným, e, kontroverznou interpretáciou legislatívy, ktorá nútila Beduinov opustiť ich domovy a systematicky boli presídlovaní E, okolo 70 tisíc beduínov a e, beduíni ani nemôžu mať opravné prostriedky na súde. Ten proces je čisto administratívny. Takzvaná rýchle vyriešenie sídiel beduínskej populácie a ukončenie všetkých činností e, na tejto pôde je naplánovaný 5 rokov. Je tu administratívny proces pre beduínskych občanov e, cez neprimerané kompenzačné systémy výmenou za vzdanie sa akýchkoľvek nárokov na pôdu a uznanie štátneho plánu. V roku 2014 vláda dočasne pozastavila tento plán a napriek nemu však nutné, nutené presídlovanie Beduínov pokračuje cez iné zákonné e, prostriedky. Izraelská politika porušuje práva Beduínov na rovnosť, dôstojnosť a bývanie a presadzovanie svojej kultúry. Poručovanie práv Beduínov v Izraeli ide proti medzinárodnému právu na ochranu ľudských práv a boli tu mnohé medzinárodné vyhlásenia, e, ktoré upozorňovali na to, že je potrebné chrániť práva menšín a pre všetkým pôvodných menšín. Izrael podpísal mnohé takéto dohovory, e, ktoré hovoria o tom, že Beduini majú mať nárok na ochranu svojej, svojej kultúry, národného dedičstva, bývania a podobne. E, vnútroštátne menšiny e, majú špeciálnu ochranu v rámci medzinárodného práva a to je aj vo vyhlásení OSN o právach pôvodného obyvateľstva. Tieto normy, tak ako sú uvedené v, e, vo vyhlásení, znamenajú okrem iného aj to, že pôvodné obyvateľstvo nemôže byť presiedlované z ich pôvodných oblastí bez ich e, dobrovoľného súhlasu a patričnej kompenzácie. Pôvodné obyvateľstvo má právo kontrolovať a mať pod kontrolou územia a prírodné zdroje, ktoré e, sú súčasťou ich kultúrneho dedičstva a majú právo opätovne získať tie územia a zdroje, ktoré im boli násilne odobraté. Uzavriem tým, že odporúčame pod výboru pre ľudské práva navrhnúť e, uznesenie v Európskom parlamente, ktoré podporuje uznanie beduinských obcí v Negeve. Po druhé, vydať tlačové komunike a e, oficiálne mm, odsúdiť e, likvidáciu týchto obcí. Po tretie, e, prísť a navštíviť tieto neuznané obce. Po štvrté, spolupracovať s Izraelom a hovoriť e, s členmi Knesetu o týchto otázkach a hovoriť s izraelskou vládou o nich. Vyzývame Európsku komisiu, aby hovorila o otázkach demolície domov v rámci politického dialogu EU-Izrael a vyzva, vyzývame vedúcu, vedenie delegácie v Tel Aviv, aby navštívili tieto oblasti neuznané obce počas e, demolície a po demolícii. Chceme dať zástupcom neuznaných obcí E, štatút právnej ochrany a je potrebné navštíviť zničené e, beduínske obce. Ďakujem pekne. E, Teraz odozdávam slovo pani Elene Mankuzi Materi, ktorá je styčnou pracovníckou pre UNRVA. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás pozvali na dnešné zasadnutie. Ehm, my, naša ehm, agentúra ehm, zabezpečuje e, situáciu e, v tejto oblasti a ja cieľom mojej prezentácie je načrtnúť e, situáciu beduínskej komunity, ktorá žije na západnom brehu Jordánu. Um, väčšina týchto kmeňov pochádza z Negevskej púšte, a to je oblasť e, e, južného Izraela. My sme identifikovali 5 hlavných kmeňov na západnom brehu Jahalín, Al-Abne, Aramadíra, Šajde, Lasme. a do nich vlastne spadajú mnohé komunity, ktoré sú teda na západnom brehu Jordánsku, na juhu Hebronu a podobne. Tieto komunity e, boli donútené opustiť e, svoje tradičné miesta um, a začiatkom 50. rokov um, po konfrontáciách um, s izraelskými bezpečnostnými zložkami. Potom začiatkom 90. rokov väčšina týchto spoločenstiev uh, prišla do tzv. oblasti C, um, ktorá, ktorá teda spadá pod Izrael. Toto, túto oblasť kontroluje Izrael. Zóna C zahrňuje oblasti, ktoré, využ- ktoré využíva Izrael na vojenské účely, ale um, okolo oblasti Jeruzalemu tam spadajú aj oblasti, ktoré majú byť využité na uh, nové e, sídla, nové osady. Um, do tejto oblasti má, mm, v tejto oblasti má, má byť vystavaných 15 tisíc nových obytných jednotiek a má to byť teda e, oblasť okolo východného Jeruzalemu a vytvoril by sa tým koridor cez mm, mm, západovýchodnú trajektóriu. Čiže riešen, d, riešenie dvoj, dvojštátne riešenie by zabránilo integrite tohto e, územia. Je to ide, um, ide o relokáciu mnohých beduínskych komunít, ale oni to vnímajú ako prekážku výstavby osad. Zhruba teraz je asi 6, 46 komunít, ktoré žijú v tejto e, zóne C. Hovoríme samozrejme o beduínoch, ktoré, kde teda existuje riziko presunu a tento počet, počet ľudí, ide zhruba o 7500 ľudí, um, veľká, z veľkej väčšiny utečenci a teda my um, vlastne pracujeme na tomto území, naša agentúra. Um, zhruba 2300 ich býva pri Jerichu pri, a naozaj by ich bolo treba presunúť. Um, pokiaľ ide o toto riziko komunity, ehm, sú ohrozené krokmi eh, izraelskej vlády a, tá, a toto spoločenstvo, a teda existuje riziko m, mm, takéhoto donúcujúceho vzhľadom na takéto kroky, um, by muselo byť presunuté, čo je, presun, čo je porušením um, ženského dohovoru. Čo myslíme takýmto donúcujúcim prostredím? Ide o to, že uh, sa tu plánuje, všetko sa presne plánuje, to znamená, že akýkoľvek plán, ktorý spoločenstva postupia izraelským orgánom a ktoré súvisujú s nejakým rozvojom komunity, infraštruktúrou, základnými službami, je Všetky takéto plány sú systém, systematicky zamietané. A výsledkom takéhoto reštriktívneho plánovania podlieha komunita neustálemu riziku demolácií e, svojich zariadení. E, ďalej zastrašovanie zo strany orgánov je takisto niečím, čo sa deje pomerne často e, vojaci prichádzajú do týchto komunít a verbálne ohrozujú príslušníkov týchto spoločenstiev a snažia sa ich eh, donútiť, aby akceptovali presun do iných komunít. Mm. Sú tam ďalej aj aspekty, ktoré podkopávajú ich tradičné živobytie, čiže hovorila som o zastrašovaní. Eh, toto, to, to, toto všetko vlastne prispieva k tomu, prečo hovoríme o donúcujúcej atmosfére. Objavili sa aj in, násilné incidenty, a je ich čoraz viac. Je to pomerne nedávny jav um, a odráža sa, odráža sa um, tým vlastne aj um, odráža sa ju od, od, odražajú sa tým aj isté tendencie v rámci izraelskej vlády. Nedávno rozličné skup, verejné skupiny intervenovali a zautočili aj na európskeho ambasádora za to, že podporuje, že financuje humanitárne úsilie um, pri Jeruzaleme. Čiže my, um, pokiaľ ide e, teda bez ohľadu na to, či niektorí beduíni súhlasia s relokáciou alebo či budú fyzicky presunutí, takýto transfer môže v oboch prípadoch považovaný za nútený transfer a je vlastne len dôkazom toho, čo som povedala. Opakujem, ak by došlo k transferu, tak by, tak by to bolo obrovské porušenie ženevského dohovoru. Nezabúdajme ani na to, že takýto presun beduínov eh, by znamenal eh, spáchanie aj ďalšej nezákonnej eh, ďalšieho kroku, ktorým je výstavba osád na okupovanom území a teda pripomínam prepojenie jednej, jedného nezákonného kroku smerom e, k implementácii k ďalšejmu nezákonnému kroku. Takže keď pracujeme s touto komunitou, rozumiem tomu tak, že mnohí z nich vyjadrili pozíciu a, a e, že, že nechcú ísť do takýchto mestských oblastí, pretože tým by sa vlastne zničil spôsob, videcký spôsob ich života. Oni chcú zostať v súčasnom, na súčasnom území a zároveň majú záujem samozrejme aj o rozvoj územia, na ktorom bývajú. Takže, aké sú tie hlavné odkazy UNRVA. Ako okupujúca sila Izrael má povinnosti v zmysle medzinárodného práva, vrátade medzinárodného humanitárneho práva. Tieto povinnosti, tieto záväzky sa týkajú chránenej populácie, teda populácie, ktorú chráni 4. ženevský dohovor, pretože po pobýva na území, ktoré, ktoré okupuje Izrael. No a takáto ochrana, ktorá je e, vytýčená v článku 48.4. dohovoru, zabezpečuje, aby Izrael poskytol ochranu pred násilnými skutkami či hrozbami, má poskytnúť má, má poskytnúť príbytky a musí rešpektovať zákaz ničenia zariadenia, zariadení, teda obydlí a takisto by mala zabezpečiť e, základné služby, hygienu a tak ďalej. My vyzývame izraelské orgány ukončiť e, každú prax, e, ktorá priamo či nepriamo vedie k nutenému presunu beduínskych rodín, vrátanie politík a postupov, o ktorých som vedela predtým a ktoré prispievajú k tvorbe takéhoto donúcujúceho prostredia a kedy sú ľudia nutení, nutení odchádzať zo svojho územia. E, demolácia e, nutí beduínov, 60% z nich sú deti, aby odišli e, zo svojich území, aby opúšťali svoje živobytia. Ehm, ehm, medzinárodné právo takéto niečo zakazuje. Samozrejme, ako okupujúca sila Izrael musí rešpektovať aj dôstojnosť týchto rodín. Ako som, ako som spomenula som už štvrtý ženevský dohovor, rodinné osídlá sú chránené a nemôžu podliehať svojvoľnému zásahu. Uh, Um, pokiaľ ide o relokáciu do zóny C, to vyvoláva závažné obavy v zmysle medzinárodného práva a my by sme chceli pripomenúť aj to, že takýto e, plán takýto plán môže znamenať e, aj nútený presun a je to samozrejme v zmysle, je to samozrejme v rozpore medzinárodné humanitárne, v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Teraz sa cez Skype spojíme s pánom Karimom Jubranom, riaditeľom výskumu v teréne mimovládnej organizácie BCLM.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 Ďakujem veľmi pekne. Domnievam sa, že je veľmi dôležité, aby sme si vypočuli, vypočuli váš príbeh. A v našom parlamente budeme sa snažiť dostať e, do programu e, aj e, vaše svedectvo. Máme už veľa času. Prosím, vedzte, že e, sú tu, je tu s nami aj zástupca z palestinskej, máme zástupcov Palestíny a z izraelskej ambasády, takže ja samozrejme udelím slovo, ale nie je to jednoduché, pretože musia vystúpiť aj naši kolegovia. E, pán Panceri, prosím vás pekne, ale buďme buďme struční, pretože musíme si vypočuť ešte aj odpovede. 11.15 musíme ukončiť zasadnutie, pretože pretože e, nás čaká diskusia potom s pánom Hánom na výbore pre zahraničné veci. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja ďakujem našim hosťom. E, samozrejme, súhlasím s nimi. Myslím si, že tu môžeme opätovne povedať eh, tú vetu, ktorá bola vyslovená ohľadne izraelsko-palestinského konfliktu, čiže mám, mm, je tu konflikt medzi pravdou a nepravdou, e, pretože e, je zrejme, že beduínske spoločenstva, že existuje riziko, že budú presunuté, e, je tu to donúcovace prostredie, tie obydlia, kam majú byť presunutí, Nuž, situácia, tie podmienky sú absolútne nevyhovujúce a ja by som povedal, že tu samozrejme medzinárodné právo zakazuje nútený presun a e, so spoloč- s komunitami sa to nikdy nekonzultovalo, neboli ponúknuté žiadne alternatívy. Um, hovorili ste o útokoch e, na obydlia, na osoby a tak ďalej. A um, Vládne tu absolútna beztresnosť, e, demolujú, demolujú sa tu školy, konfiškuje sa súkromný majetok, dobytok a tak ďalej. Ja som vlastne prevzal slova pani Aburavia a pokiaľ ide, za, pokiaľ ide o skupinu socialistov, ja by som naozaj požiadal o urgentné uznesenie ktoré by hovorilo o situácii Benuínov a myslím, že by sa tak malo udiať už na následujúcej schôdzi v Štrásburgu. Pani Rodriguez, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Pancieri už mi zobral vietor z plachiet. Iba eh, doplním eh, to, že mám trochu strach, keď hovoríme o multikulturalizme a ja som predstaviteľ akademickej obce a eh, multikulturalizmus môže viesť k dominancii jednej skupiny, ktorá sa stáva netolerantná hovorili ste o tom, že ide o plán, ktorý sa týka mm, e, e, etnických aspektov. Ja by nechcel e, opakovať to, čo tu zodznelo, s tým súhlasím, ale mám niekoľko otázok. Dve otázky pre predstaviteľov pre vonkajšie činnosti. Chcel by som vedieť, čo robí vaša služba v súvislosti s demolíciou e, e, bydlisk financovaných Európskej úniou. E, demolujú sa obydlie Beduinov a v maji sme o tom diskutovali, avšak vysoká komisárka nič nerobí a zostáva pasívna a to umožňuje takéto demolície. A druhá otázka. Mohla by služba pre vonkajšie činnosti vysvetliť správy e, e, e, z napríklad článok v novinách Hárec od 7. novembra ohľadom toho, že pracovná skupina pre Blízky východ požiadala Izrael, aby refundoval náklady na demolované bydliska. A hovorili ste, že je potrebné, aby európske diplomáty navštívili miesta, ktoré sú ohrozené demolíciou. Domnievate sa, že robíme dostatok, aby sme zabezpečili rešpektovanie základných práv eh, Beduínov. Som mimochodom podpredsedničke delegácie pre Palestínu. Viackrát som navštívila eh, týchto chudákov. Čo eh, viac by vedeli urobiť diplomati? A e, pre vás dvoch e, e, otázka pre mimovládne organizácie pre obrancov ľudských práv. v, bol prijetý e, e, e, zákon v Izraeli a vidíte možnosť, že budete môcť pokračovať vo svojej činnosti a nadalej poskytovať nám pravdivé informácie, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, kde nepochybne e, sme mm, oprávnení konať. Ide o porušovanie e, zákonov a my tu prakticky nekonáme. Ďakujem pekne, pani Auken, pán Jeep. Ďakujem veľmi pekne. Nepochybne ste e, popísali e, súčasný stav, s ktorým máme dočinenia v oblastiach, e, kde je zastúpené beduínske obyvateľstvo. Všade, kde sú prítomní beduíny, máme dočinenia s ľuďmi, ktoré e, z povahy svojej kultúry a dejín sú nomadi a všade, kde sú, e, vyvstávajú problémy e, súvisiace s civilizáciou. Táto civilizácia nie je priateľsky naklonená voči ich kultúry. To je objektívna pravda a platí to pre viaceré ďalšie oblasti. Chcel by som sa opýtať, či pozorujete nejaké výsledky e, vašej činnosti, e, vášho monitorovania, či popri negatívnych skúsenostiach by ste e, vedeli uviesť nejaké príklady riešenia existujúcich problémov v tej ktorej oblasti. Existuje nejaký pozitívny vplyv Európskej únie a jej politiky pri riešení tých problémov, ktoré súvisia s beduínskym obyvateľstvom a beduínskymi obcami v púšti Negev. Čo by ste očakávali? Aké kroky, aké činy, akú reakciu by ste očakávali zo strany Európskeho parlamentu, prípadne európskych inštitúcií? Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Uh ako posledný pán Gerike, ale poprosím vás, majte na pamäti, že naši hostia musia zodpovedať na vaše otázky. Ak budete klasť e, dlhé, komplikované otázky, tak to nebude možné. Nech sa páči. Mám iba jednu ústrednú otázku a síce prečo predsedníctvo e, e, nedokázalo pozvať predstaviteľa eh, Izraela. Máme tu dve voľné miesta. Myslím si, že by bolo by dobré eh, vypočuť si aj stanovisko eh, druhej strany, pokiaľ ide o Izrael. Sú tu prítomní. Treba zohradňovať celé územie v Izraele tam nie sú e, iba priatelia, mnohí z nich e, e, majú osoch z právnej štruktúry izraelského štátu, ale napriek tomu chcú zničiť Izrael, vrátanie všetkých obyvateľov. A treba položiť otázku, prečo je situácia Bedunov taká, aká je prečo eh, idú do eh, ostatných eh, arabských štátov. Vieme, že stovky tisíc Židov boli vyhnaní z arabských štátov, vyhnali ich z, z ich domoviny a prijeli ich Izrael ako utečencov a nemajú žiadnu možnosť žiť tam. Pre, prepáčte. Pán Grike, nemáme čas. Chcete sa spýtať niečo tých, ktorí sme medzi nás pozvali? Ehm, pretože ak nie, tak e, ja ich nechám zodpovedať, pretože musia zodpovedať na to, čo sa pýtali vaši kolegovia. Takže ehm, potom, ak chcete vystúpiť konkrétne, dám vám čas potom, ale nechám našich hostí najprv nech e, zodpovedia. Máte otázku na našich hostí a potom môžete pokračovať, ale nechajme ich, nech zodpovedajú, pretože e, čas nás tlačí. Otázka je, aké je stanovisko izraelskej strany. Ďakujem pekne. V poriadku. Izraelská strana nie je za predsedníckým stolom, ale sú pozvaní medzi nami. Ak bude čas, dáme im slovo, tak ako aj palestinskej strane. Takže dám vám eh, na minútku čas, eh, aby ste zodpovedali na otázky. Nech sa páči a teda v tom poradí, ako ste vystupovali predtým. Ďakujem. No, you begin, you begin in the same order. V rovnakom poradí poprosím. Ďakujem veľmi pekne. Keď som hovoril o mm, beduínskom e, arabskom spoločenstve, hovoril som o beduínoch e, v púšti Negev a v Galilejsku. Naozaj e, existujú obrovské rozdiely. Človek, ktorý skúma demolíciu budov, ako to ovplyvňuje deti, to bol som ja nie Becelem alebo niekto iný. A upozornil som e, vládne štruktúry na to, ako to ovplyvňuje deti. A je pravda, že obrovské prostriedky sa vyčlenujú na vylepšenie kvality života ľudí. Stále e, pozorujem e, väčšie počty študentov, pozorujem zmeny, som univerzitný profesor, nie som docent, takže nepotrebujem nejaký ďalší postup. Musím iba eh, konať čestne. Áno, máme tu problémy s eh, pozemkami, máme spory eh, okolo územia a myslím si, že aj izraelská vláda, aj Beduini musia rokovať a hľadať riešenia problému pozemkov. Viem, že je to veľmi dôležitý problém. Nechcem niekoho braniť, ani Beduinov, ani vládu. A vôbec je to problematika pôvodného obyvateľstva po celom svete. Diverzita a multikulturalizmus sú kľúčové prvky v snahe pochopiť ostatných a počas ostatných e, e, e, rokoch v rámci izraelských diskusí. Chcem ovplyniť takéto diskusie, aby som podporil myšlienku potrebu rešpektovať ostatných, akceptovať ostatných. Obrovské rozdiely medzi Židmi a Beduínmi je našim nepriateľom. Aj my, Beduíni, aj e, Izrael, e, obyvateľe, židovské obyvateľe Izraela musíme e, konať spoločne, aby sme prekonali diskrimináciu a obavy. Ďakujem pekne za vaše otázky, za to, že ste nás vypočuli. Myslím si, že hlavný problém je nerovnaký mocenský postoj medzi dominantným Izraelom a palestinčanmi, či už ide o Beduinov alebo o, e, o, e, e, občanov e, e, Izraela e, palestinského pôvodu. Ide o diskriminačnú politiku, ktorá je zameraná proti palestinčanom na jednej strane máme spoločnosť, ktorá je demokratická voči Židom a nedemokratická voči Arabom. Čo požadujeme je e, rovnosť, je to jednoduché, praktické. Ak porovnáte Izrael s ostatnými e, e, krajinami Blízkoho východu, potom to by asi nebol problém, ale ak je Izrael je súčasťou západného spoločenstva, nemal by konať tak, aby e, demoloval budovy, postupoval tak agresívne a ovplyvňoval životy e, ľudí, e, žien, detí, ktorí by chceli zostať vo svojich bydliskách. To je základná požiadavka. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Tu sme hovorili o situácii Beduinov žijúcich e, e, v samotnom Izraeli. E, ich územie pripadlo Izraelu počas prímeria. Ja som hovorila o Izraeli na západnom brehu rieky Jordán, čo je okupované územie a tam nejde iba ľudské práva a porušenie ľudských práv Beduínov na západnom brehu, ale ide o porušenie práv z hľadiska medzinárodného humanitárneho práva tohto som sa dotkla vo svojej prezentácii. Tu eh, voláme po politickej a finančnej podpore inštitúcií únie s tým, aby to, čo znepokojuje eh, Beduinov, sa uznalo, aby neboli nutení opúšťať svoje bedlíska. Tu potrebujeme pomoc pri eh, lobovaní voči príslušným Eh, aktérom, aby sme skoncovali s diskriminačnými postupmi, aby eh, sa rešpektovali zdroje obživy pre týchto ľudí, aby sa umožnilo konanie eh, humanitárnych organizácií v tejto oblasti, aby mohli pomôcť týmto hrozeným obcám. Odozdám slovo zástupcovi izraelskej ambasády na Čas je ale kratučký a potom po palestinskom zástupcovi. Nech sa páči. Thank you. ďakujem pekne. A len pripomínka zdá sa, že táto výmena názorov akási nevyvážená, zdôrazňuje iba palestínske argumenty a e, prekrúca realitu, aby presadzovala svoje obsesívne ciele. E, je tu v podstate neochota spolupracovať s izraelskými úradmi a všetko, čo sa teraz schváli a je nezákonné, vyžaduje si zo zákona, aby to bolo potom zbúrané. Palestínci majú možnosť, ako žiadna iná krajina, administratívneho súdneho preskúmania Najvyššieho súdu, takže v končnom dôsledku demolícia sa robí iba so schválením Najvyššieho súdu. Čo sa týka EÚ a členských štátov, ktoré poskytujú humanitárnu pomoc, vyžaduje si to koordináciu s Kogatom, aj keď je tu nesúľa dohľadom interpretácie medzinárodného humanitárneho práva EÚ musí rešpektovať a konať e, podľa toho, čo robí hostiteľská krajina Izrael. Je tu potrebná posilnená spolupráca, aby sa obhajo, e, obhajovalo v podstate pre, vysídlenie a e, demolícia. Je tu požiadované e, stavebné povolenie, čo je záväzné. A ešte čo sa týka vystúpenia pána profesora, je tu funkčná administratíva od 70. rokov Izraelu, ktorá rieši reglementácie, e, čo sa týka práva beduinov na pôdu. Chceli by sme väčšiu spoluprácu EU s izraelskými orgánmi pre prospech palestíncov a nechceli by sme jednostranné konania, ktoré vedú k horšovaniu celkovej situácie. Sí, quería decirle. Vypočutie sa venovalo situácii Beduínov. V každom prípade vypočuť si zástupkyňu izraelskej ambasády, ktorá hovorí o nerovnováhe. Nuž, e, nech sa páči, poprosím zástupcov palestinskej ambasády. You, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som si nepripravil nejaké oficiálne vystúpenie, ja som chcel len pripomenúť zástupkyni okupujúcej sily hovoríme o okupovaných územiach, okupovaných násilím a proti medzinárodnému právu. A šokujúce je to, pani predsednička, že táto politika presunu obyvateľstva, ničenia palestínskeho majetku. To nie je nová politika v Izraeli. Je to dobre etablovaná politika od 48. roku a je veľmi zdokumentovaná táto politika, veľmi dobre zdokumentovaná E, vedeckými dokumentami aj inými dokladmi. Šokujúce je tu, že tu hovoríme iba o 67. od 67. roku až dodnes Izrael zničil 48 tisíc palestinských domov a zariadení iba na okupovanom území od roku 67. roku. A všetci to poznajú, všetci to vedia, že sú 230 sídiel na okupovanom území, kde Izrael pácha vojnové zločiny tým, že presadzuje čas svojho obyvateľstva do týchto sídel a pácha ďalší vojnový zločin tým, že transferuje palestínske obyvateľstvo preč z týchto území. Ďalším šokujúcim faktom, pani predsednička, je to, že Izrael je jedinou krajinou, ktorá má veľké partnerské väzby s Európskou úniou a hovoríme tu o faktoch, ktoré sú zo 60, pred 60 rokov, nehovorím iba o dnešných faktoch. A vieme, že v týchto sídlach sú izraelskí úradníci, ktorí bývajú a budú sa tváriť, že situácia je normálna. A pani predsednička, vieme zároveň aj to, že časť týchto sídiel tam žijú európsky občania, ktorí majú dvojitú štátnu príslušnosť z, z európskych štátov. A pani predsednička, chceli by sme, aby ste týchto občanov brali za, za zodpovednosť za ich konanie a žiadali ich, aby boli braní na zodpovednosť za to, že žijú v týchto sídlach. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ e, nemohol medzi nás prísť zástupca ESVČ, ochorel dnes ráno. E, sú tu zástupca komisie ECHO. Neviem, či si želáte vystúpiť kratučko. Už nemáme už skoro žiadny čas. Ďakujem. Ďakujem v každom prípade za to, že ste medzi nás prišli. Ďakujem veľmi pekne aj zástupcom um, izraelskej ambasády, palestinskej muzeum. Ďakujem veľmi pekne. Budeme naďalej pra- pracovať a obhajovať beduínske spoločenstvo. A dnes máme zasadnutie s pánom Hánom v PH 3.0.